Takže znova teraz dávam slovo e, pani spravodajkyni Delvo. Nech sa páči, Mady. Tento parlament sa e, nezaujímal túto otázku prvýkrát počas tejto, tohto legislatívneho obdobia. Viete, že Luxemburský súdny dvor eh, a hlavne Všeobecný súd sa nachádza v veľmi eh, zložitej situácii, pretože sa eh, zvyšuje počet sporov. Počet sporov, ktorý sa dostal na súd, sa v roku 2000 bol v roku 1382, o 14 rokov je to 1000 a sporov je stále viac. Mm, ide, ide, ide tu o sumy 27 miliónov eur a to vlastne zvoznasobuje um, náklady tejto reformy. Preto sme 28. No, oktobra 2015 hlasovali za návrh rady, uh, ktorá chcela zvýšiť počet súdcov na súdnom dvore, aby teda každý členský, štvor, aby členský štát mal dvoch súdcov a aby uh, E, sa e, súdcovia e, pre verejnú správu dostali do Všeobecného súdu. Čiže dostali sme sa do druhej etapy vykonanie tohto rozhodnutia a tým pádom všetky prípady, ktoré sa dostávajú do toho, pred tento súd, súd pre zamestnancov by mali ísť aj pre Všeobecný súd. A my ako parlament e, sme si chceli zachovať koherentnosť v tomto presune a chceli sme e, zaručiť e, právnu bezpečnosť sporov a tak tie prebiehajúce spory budú presunuté tak, ako sú a zostanú v pôvodnej procedúre, v pôvodnom konaní. Zostáva nám len dúfať, že takáto organizácia pridá na efektívnosti práce sudcov. Nechceme zabezpečovať našim občanom len rýchlejšiu justíciu, ale aj e, efektívnejšiu a kvalitnejšiu justíciu. A preto musíme pripomenúť, že bojujeme za to, aby ešte viac sporov e, bolo prejednávaných e, v v senátoch, ktoré, sú, ktoré pozostávajú z dnes z troch, ale z piatich sudcov, a aby títo sudcovia boli špecializovaní. A chcem pripomenúť členským štátom, že Európsky parlament hlasoval za rovnosť počtu žien a mužov v, eh, na, na súde a teda apelujeme na členské štáty, aby e, dodržiavali toto aj v menovaniach sudcov. Budem k vám úprimná. E, tá, toto rozhodnutie nie je úplne najlepšie, teda to, o ktorom som rozprávala. A členské štáty sa nedohodli na e, ešte vyššom počte sudcov a na systéme rotácie. Ale keď vidíme, že rada je neústupná, tak parlament prijal svoju zodpovednosť. Európska justícia sa nachádza naozaj ťažkej situácii, ale my ju musíme ochraňovať a dať jej prostriedky, aby fungovala. Musíme uh, mať v Európskej únii uh, spoločný právny priestor a toto je zásadné v demokracii. Ďakujem. Ďakujem, pani poslankyňa Delvo. Teraz čakáme na pána komisára Avrama Polusa. Pulosa už je tu, nech sa páči. A teraz si vypočujeme návrh e, pani Hübnerovej. Thank you very much, uh, President. Following the entry Takže time, statute... na základe vstupu Lisabonskej zmluvy do, do platnosti bol štatút Všeobecného súdu schválený s bežnou legislatívnou procedúrou. A návrh, ktorý máme pred sebou dnes, ten v podstate nadobúda okamžitú účinnosť a takisto vykonávacie pravomoci v súvislosti s potrebami Všeobecného súdu a zachádza nad rámec, aby dokonca posilnil ešte účinnosť Európskeho súdneho systému ako celku a to udržateľným spôsobom. Pevne verím, že jeho schválenie prispieje k tomu, aby sme skrátili dĺžku konania pred Všeobecným súdom a zároveň toto e, zároveň bude znižovať riziko, aby sa únia neocitlá pri porušovaní svojho pravidla, ktoré má vytýčené v článku 47 svojej základnej charty ohľadom účinného súdneho konania a promptného. Okrem toho Európsky súdny dvor bude mať na starosti, ehm, kontrolu účinného, účinného uplatňovania práva vo všetkých odvolaniach. To posilní celkovú účinnosť, podporí konzistenciu e, v jednotlivých judikatúrach a zároveň je veľmi dôležité, aby Európsky parlament podporil tento súčasný návrh a to s cieľom umožniť Európskemu súdnemu systému pracovať účinnejším a jednoznačnejším spôsobom. Ďakujem veľmi pekne. E, takže teraz dávam slovo pánovi komisárovi Avramom Polosovi. Dáme mu ešte minútku času. Takže, pán komisár, eh, by bol rád, keby mohol vystúpiť trošku neskôr. Takže začneme našu diskusiu a slovo dostane pán Zvievka v mene európskych ľudovcov a potom si vypočujeme vystúpenia politických skupín. Takže máte dve minúty, pán poslanec, nech sa páči. Bardzo dziękuję, pani... Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán komisár, vážení kolegovia a kolegyne. Um, takže máme tu pred sebou druhú fázu reformy Európskeho súdneho dvora. Je to politická diskusia ohľadom potreby vykonať takúto reformu. Začali sme túto diskusiu minulý rok. Tá, teraz je to len dôsledok tých aktivít, ktoré sme už v minulosti raz vykonali. Je to nevyhnutné pokračovanie toho, čo sme už v minulosti spravili. Takže zahrňa to takisto aj ehm, servis, e, teda súd pre verejnú službu a jeho začlenenie do Všeobecného súdu. To nebudú žiadni noví sudcovia Všeobecného súdu, ale pôvodní sudcovia budú vlastne e, začlenení do existujúceho e, Senátu. Takže tam nebudú žiadne dodatočné náklady, ale priniesie to veľa prínosov. Rád by som poukázal na jednu dôležitú ehm, vec a síce, že sudcovia pôvodne súdu pre všeobecné zále, pre, ehm, záležitosti zamestnancov všeobecnej služby mohli posúvať len personálne otázky a nemohli vlastne robiť nič iné. A teraz budú oveľa univerzálnejšie uplatniteľné. Tie zmeny, ktoré boli uplatnené v rámci druhej fázy reformy nám umožnia v prvom rade presúvať prípady, ktoré súvisia s osobnými záležitostiami alebo s personálom na prvú inštanciu, na súd prvej inštancie, takže tam budú súdy preskúmané právoplatne a zároveň súdcovia, ktorí budú preskúmovať tieto veci, budú zároveň môcť e, spravovať alebo teda rozhodovať aj v iných veciach. Takže sa zvýšia posilne kapacita. Reforma samozrejme je nevyhnutná, ako je hovorila Danuta Hübner. Toto je reforma, ktorá zabezpečí, že kvalita európskeho súdnictva bude oveľa vyššia Rád by som sa teda obrátil na súd samotný a na ostatné inštitúcie, aby nezabudali na to, že pre nás všetkých to sú veľmi dôležité inštitúcie. Táto reforma bude posudzovaná ale inými ľuďmi. Má to mnoho oponentov, tento návrh. Takže pevne verím, že táto revízna klauzula, ktorá je zahrnutá v nariadení, donúti všetkých, aby priebežne posudzovali fungovanie tohoto eh, súdu a aby ho prehodnotili v priebehu niekoľkých rokov. Takže za niekoľko rokov budeme vedieť, či sme urobili správne rozhodnutie, či naše rozhodnutia boli správne alebo nie. Ja som presvedčený, že je správne. Ďakujem pekne. V mene socialistov a demokratov pán Regner, minúta a pol. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pri tejto reforme ide o reformu technického charakteru. Je to štvrtá reforma súdneho dvora a je to nadvezovanie na správu Maríňo. Tam sa zvyšoval počet sudcov 56, tak aby každá krajina mohla nominovať dvoch Zvýšenie v tom čase bolo hlasované za podmienky, že e, teda sa zruší e, súd pre verejnú službu a e, že sa jeho prípady presunú na Všeobecný súd. Tie predpisy o osobitných súdoch nie sú potrebné, lebo žiadny osobitný súd momentálne nemáme. Je tam aj zmena rokovacieho poriadku, vnútorného poriadku. Toto e, vítame. A ďalšia vec, a to mne veľmi leží na srdci, e, v tej správe pani Delvo e, z nej vyplýva, že je potrebné vyvážené zastúpenie mužov a žien, aj pokiaľ ide o posty sudcov. Chcem pripomenúť to, že sme prihlasovaní o správe Marino z tohto urobili podmienku, a že sme tam jasne apelovali na radu, aby tu bol takýto vyvážený, pomer vyvážené zastúpenie, keď sa budú diať nominácie. A ešte raz som to chcela zdôrazniť, na národnej úrovni to už funguje, tam sú muži a ženy naozaj vyvážene zastúpení a dúfam, že aj na európskej úrovni tomu tak bude. Ďakujem veľmi pekne, ďalej má slovo pán Džambasky, mene skupiny EKR. Nech sa páči, máte slovo na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Vážený pán komisár, ja úplne plne súhlasím s potrebou reformy Európskeho súdneho dvora. Naozaj je na čase pripraviť takúto správu, pretože už istý čas vidíme túto potrebu. Teda istý kompromis medzi politickými skupinami je potrebný Nezabudeme prosím na to, že takýto kompromis bol dosiahnutý zvýšením počtu sudcov. Chcem zdôrazniť to, že takáto značná zmena, teda zvýšenie štruktúrálnych nákladov minimálne 20 miliónov, že toto bude toho dôsledkom a že toto zaplatí samozrejme daňový poplatník, európsky daňový poplatník ale nemáme dostačujúce dôkazy, ktoré podkladajú takéto rozhodnutie. Ďalej je potrebné e, teda zohľadniť aj, aké dopady bude mať takáto zmena. Nome dell'Alde, prego. Dve minúty teraz e, pán Marino Pinto, mene Alde. Ďakujem pekne. To, čo hovorím v Portugalsku, je to, že keď sa niečo narodí alebo zrodí krivé, tak sa to už nikdy nemôže narovnať. A to vidíte hneď aj tu na začiatku, že tu bol nedostatok transparencie, neboli tu jasné štatistiky ohľadom toho, ako súd rozhoduje v, priebe, v, vlastne v horizontálne v celom svojom procese rozhodovacom a takisto to súvisí aj s obrovským objemom nevyriešených prípadov, ktoré pred sebou tlačia Ehm, ktoré to všetko bolo veľmi transparentné na začiatku. Vidíme tú snahu od začiatku zo strany Európskeho súdneho dvora, akým spôsobom zabraňovať Európskom parlamentu, aby nemal prístup k informáciám. A vlastne snažili sa zastaviť mnohých poslancov ehm, od hlasovania, ako keby to nebolo proti ich svedomiu. Ehm, chápeme, že ak, máme, ak by sme mali lepšie a jednoducho lepšie, účinnejšie súdy, tak to bude nielen lacnejšie, ale bude tu aj lepšia E, lepšie rozhodovacie procesy v rámci e, súdnych procesov. Momentálny návrh Európskeho súdneho dvora, ktorý e, bol vytvorený v spolupráci s týmto parlamentom, je postavený na veľké lži počet otvorených prípadov bol prakticky vyriešený, prakticky bolo rozhodnuté vo všetkých prípadoch, dokonca došlo, dochádza k zvojnásobeniu počtu sudcov ktorí sú v podstate už teraz nevyťažení a nie je tu dosť prípadov súdnych, e, ktoré by mohli pokryť prácu nielen tých nových nominovaných súdcov, ale ani tých existujúcich, ani tí nemajú plne vyťažený e, svoj harmonogram. A počet prípadov, ktoré sú predkladané na súd v poslednom období, ten bol výrazne nižší než počet e, prípadov, v ktorých bolo už prijaté rozhodnutie. Takže v podstate ten ten, ten objem nevyriešených procesov už je vysporiadaný. Takisto Európsky súd pre verejnú službu, ktorý bol známy svojou vynikajúcou kvalitou a ktorý mal veľmi nízku nákladovosť, tak ten bude zrušený a bude nahradený systémom, ktorý vyžaduje obrovské náklady. Platia sa to európsky daňoví poplatníci a veľmi veľa tých krajín, ktoré sú do tohoto zapojené, tak e, tým sú postihnuté veľkými úspornými opatreniami. Takže to je jeden z tých, jedna, z tých obrovských, jedna z tých obrovských dopadov niečoho, čo začalo už od začiatku zle a len to bude viesť k stále horším výsledkom. Bohužiaľ, to je častokrát až príliš bežná stratégia v Európe. Teraz v mene zelených, pani Hautala, minúta a pol, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, Prenos, prenos rozhodovacích právomocí v oblasti občianských sporov je naozaj veľmi dôležitá časť reformy súdneho dvora. Funkčná účinnosť Európskeho súdneho systému má mimoriadne vysokú dôležitosť pre celú európsku legislatívu a práve preto my v parlamente príjmame rozhodnutia, ktoré Eh, si v minulosti eh, vyvolali veľkú mieru kritiky a napriek tomu sme tieto rozhodnutia príjmali. Zatiaľ parlament podporoval reformu súdu a drž- dodržali sme svoje prísľuby súdu aj rade. Ale členské štáty musia urobiť to isté a teraz by som iba spomenula to, čo spomenuli už aj kolegovia. Minulý október rada a parlament vyjadrili spoločnom, teda v spoločnom v stanovisku povedali, že koniec tohoto reformného procesu, ktorý má zabezpečiť dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a ženami, tak práve e, s týmto účelom by členské štáty do čo najväčšej miery mali nominovať ženy, súdkyne, aby zabezpečili rovnaké zastúpenie mužov a žien na európskych súdoch. Pán predseda, som si absolútne istá, že každý členský štát Európskej únie má mimoriadne talentovaných a šikovných sudcov, muži aj, mužov aj ženy. A ja naozaj za seba chcem slúbiť, že budeme rade pripomínať tento prísľub, ktorý bol porušený aj do budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďalej v mene skupiny FDD pani poslankyňa Ferrara, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Už sme tu zase v x prípade, kde eh, pani eh, spravodajkyňa nedokázala vysvetliť, eh, v čom spočíva táto kontroverzná reforma Európskeho súdneho dvora. Tento parlament v podstate zdvojnásobí počet súdco, súdcov na súde prvej inštancie na 56. A takýmto spôsobom vlastne dochádza k zrušeniu tribunálu alebo súdu pre verejnú správu. Zdá sa, že celková argumentácia je veľmi pochybná. Pochybujú o tom aj univerzitní profesori a zároveň známe právne kapacity a odborníci na právo. Okrem toho, že dochádza k premerávaniu verejných prostriedkov a okrem toho, že to má negatívne dopady na účinnosť celkového súdneho fungovania, je diskutabilné, aké sú právomoci legislatívneho, legislatívneho orgánu vytvárať nové súdy um, a zároveň takýmto spôsobom modifikovať súdnu architektúru bez um, uh, jasného vytýčenia takýchto právomocí v ústavných zmluvách. Uh, nemáme takéto právo a práve preto nemôžeme schvalovať takúto reformu. Ďakujem pekne. Ďalej pán poslanec Majer za skupinu ENF. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Súdne dvory v parlamentných demokraciách sú srdcom judikatúry. V demokraciách to tak je, to všetci dobre vieme. Je to citlivá otázka, hlavne pokiaľ ide o ich obsadenie, a keď e, sa do hry dostáva politika. A tí, ktorí podliehajú právu, majú právo na rýchly proces a rýchle rozhodnutia. To vše, tiež všetci dobre vieme. No a pracovná náplň tohto súdu, a to viem aj osobne, sa v posledných rokoch veľmi zvýšila, čiže žiadny problém nie je s vyšším obsadením, s vyšším počtom sudcov. Ale mňa osobne znepokojuje postup a je to bežný postup, ktorý sa v EÚ uplatňuje. Súd požadoval 12 ďalších súdcov, ale čo urobíme my? Budeme mať nových 28 a naozaj si kladiem otázku, čo s tými 16, ktorí vôbec nie sú potrební, budú sa len prechádzať a kto to všetko zaplatí. Toto sú veci, ktoré sa dejú opakovane, pokiaľ je obsadenie súdov. No a ďalšia podstatná vec, to je vecná odbornosť. Nemalo by sa diať tie nominácie politicky, ako sa to deje. Ďakujem. Ďakujem pekne. Uh, nevidím pani poslankyňu Estaras Feragut takže môžeme prejsť k ďalšiemu rečníkovi, pán poslanec Koferaty. Nech sa páči, máte minútu a pol, máte slovo. Pán komisár, pred niekoľkými mesiacmi v diskusii, ktorá sa týkala eh, zdvojnásobenia sudcov, ste hovorili o tom, čo ste vypočuli vlastne moji kolegovia. Ehm, a síce, že stračí mierne navýšiť počet sudcov, ale toto opatrenie nemá žiaden objektívny charakter a máme tu riziko, že sa dôjde k ďalšiemu narušeniu a porušeniu štruktúry, ktorá je veľmi delikátna, veľmi jemná, je kľúčová pre fungovania Európskej únie. Ehm, je to práca, ktorá je veľmi dôležitá. Je dôležité, aby sme dokázali zastabilizovať a podporiť štruktúry, ktoré sú nevyhnutné pre účinné fungovanie právneho systému. Teraz je veľmi dôležité zabezpečiť to, aby tribunál alebo súd pre verejnú službu, ktorý je absorbovaný zvyškom súdcu, zvyškom súdu, ktorý má mimoriadne know-how a mimoriadne schopnosti, aby neboli tieto schopnosti strátené, aby neboli zrušené. Okrem toho doplňam, že čo sa týka témy, ktorá je predmetom diskusie, opätovne sa to vlastne hovorí aj o, uzna- o úlohe žien v tejto aktivite, a síce rovnosti medzi mužmi a ženami pri eh, fungovaní budúceho súdu, nevidíme tu žiadne dobré úmysly. Eh, opäť tu vidíme nejaké iba problémy a, a prekážky. Eh, mali by sme naozaj zabezpečiť, aby tu bola dostatočné zastúpenie žien, ale nemáme tu žiadne konkrétne výsledky, žiadne konkrétne ciele. Takže ak táto téma sa preniesie do konkrétnych krokov, tak potom stratí dôveru súd a stratí hodnotu v očiach európskych občanov. Takže asi naozaj nevyhnutné mať kvótu a, a pracov, trvať na účinnom uplatňovaní normy. Ďakujem pekne, pán Koferáty. Teraz mám poslanec Ujazdovský, jedna minúta. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, pohltenie e, súdu pre verejnú správu Všeobecným súdom Európskeho súdneho dvora, teda jednou z inštitúcií tohto dvora, je súčasťou plánu. Musím však povedať, že táto stručná rozpráva, ktorá prebieha iba niekoľko minút, preukazuje, že treba sa zamyslieť nad metodológiou realizácie takejto reformy E, Ozneli tu viaceré kritické poznámky, e, pokiaľ ide o samotnú snahu o reformu, a to zvnútra Európskeho súdneho dvora, pretože aj samotní sudcovia majú isté pochybnosti. Spomenuli sme náklady na takúto reformu a napokon treba si uvedomiť, že všetko e, musí prebiehať e, s prihľadnutím na účinnosť a efektivitu Európskeho súdneho dvoru, jeho dostupnosti, otvorenosti a účinnosti jeho rozhodnutí. E, vypočuli sme kolegov z viacerých politických skupín a na základe toho, čo to odznelo, by som bol za to, aby sme ešte premyslili túto celú reformu a až potom sa o tom rozhodli e, v hlasovaní. Bolo by e, zrejme nepremyslené, keby sme postupovali e, unáhlenie a tu potrebujeme získať dohodu všetkých skupín. Ďakujem pekne. Monsieur le Président, chers collègues. Pani Butanen, na minútu. Pani Pán predseda, kolegyne, kolegovia, je to štvrtá reforma súdneho dvora, zrušenie súdu pre verejnú službu. Zvýšenie počtu sudcov prebehlo naozaj nezodpovedne až škandalozne. Žiadna hĺbková analýza 257 neprebehla. Je to e, teda právny základ, nikto to neriešil, žiadna dopadová štúdia, žiadna analýza dopadov. Týka sa to aj iných uh, jurisdikcií. Ja to stále komisii pripomínam. Európska únia vydáva uh, zbytočne prostriedkami poplatníkov, hoci v národných e, súdoch a súdnictvách dochádza k úsporám. Pokiaľ ide o našich e, občanov, e, vidíme, že je e, tu nedôvera, neboli národné štruktúry konzultované. Každodenne naši občania vidia skutočnú tvár Európskej únie. Uvedomme si, že nie je dôležitý pád, ale pristatie, bude to naozaj bolestivé, bude to bolestivá reakcia zo strany našich občanov. Pán poslanec, pospešil minúta 30, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Na jeseň minulého roku, keď sme hovorili o reforme súdneho dvora, som povedal, že podľa môjho názoru nie sú dôvodu pre zdvojnásobenie počtu sudcov, že je to viac menej politické rozhodnutie a preto som nehlasoval za. Je pravda, že agenda súdu e, narastá, ale nie do takej miery, že namiesto 28 musíme mať 56 sudcov. Je to Skutočne e, všetci sme sa venovali zaťaženosti súdov, ja som sa tomu venoval v Českej republike a to bolo celkom jasné, že e, stačilo by e, zvýšiť e, počet sudcov iba o niekoľko e, ľudia nie zdvojnásobite, ale k tomu došlo. Opakujem, že som s tým nesúhlasil a tu by sme mali e, dokončiť reformu e, v tej oblasti E, a tým, že sú pre verejnú službu sa slúži a že agenda sa preniesie na... To je e, nejná snaha nájsť dostatok e, náplne pre súd, ktorý e, v budúcnosti bude mať dvojnásobok súdcov a ktorého agenda nie je až taká rozsiahla. Podľa mňa z koncepčného hľadiska to nie je správne, ale z hľadiska daňovníkov aspoň tu sa ušetria nejaké prostriedky. Pri E, ja som pripravený podporiť presun e, e, agendy, ale táto reforma má politické pozadie a nie zodpoveda rozumu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Pospíšil. Otváram procedúru Catch DI. Slovo má pán poslanec Negresku. Dávam mu jednu minútu. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dôvera eh, v eh, európsku spravodlivosť je nevyhnutná pre správne fungovanie únie. Eh, je tu dôležitá problematika nákladov, ale nie je to hlavný problém. To, ako funguje súd, to je ten hlavný problém. Reforma by mala vylepšiť situáciu. Treba spomenúť, že nové nariadenie je výsledkom medziinstitucionálneho dialogu, aby malo prispieť k účinnosti E, e, konania e, Európskeho súdnictva. Tu sa upravujú nielen postupy súdu, ale súhlasím s navrhom komisie distribuovať väčší počet prípadov, keď je to zvolené z hľadiska významu. Tu by sme mali hľadať riešenie v synergii a treba prijať pravidla pridelovania prípadov a napokon treba rešpektovať aj úlohu Európskeho parlamentu, pretože spoločné rozhodnutie tiež prispievajú k správnemu fungovaniu Európskeho súdnictva. Prego, minúto. Pán poslanec Marias, máte minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Hovoríme teraz o pohltení e, e, právomoci e, súdu pre verejnú správu všeobecným súdom. Ten riešil spory medzi Európskou úniou a občanmi Urobilo sa rozhodnutie, e, podľa ktorého e, vo Všeobecnom súde bude e, pracovať 56 sudcov a teda každý členský štát môže menovať dvoch aj súd pre verejnú službu sa týmto ruším. Je tu návrh, bol tu návrh aj zvyšiť počet súdcov Všeobecného súdu na 47. A potom sedem e, sudcov e, najvyššie by sa presunuli do Všeobecného súdu. V období roku 2002 až 2010 e, sa o 75% zvyšil počet nápadov a v roku 2010 300 prípadov ešte nebolo vyriešených. Teraz počet sudcov sa zvyšil na 56, každý členský štát má dva sudcov a je to určené na to, aby si poradili s väčším nápadom. Kolega Jakovič, nech sa páči. Volta, e, koherentnosť, právna zaštita građana, efikasnosť. E, koherentnosť, právna ochrana občanov, účinnosť. Toto všetko e, sú hodnoty a princípy, ktoré spomína správa. Musím však povedať, že mám isté výhrady nie som e, presvedčený o tom, že táto reforma okamžite poskytne žiaduce výsledky. Takisto nie som si pre istý, že to e, všetci uvítajú s veľkým nadšením. Samotná rozpráva svedčí o tom, že existujú tu e, vážne problémy a vážne návrhy, ktoré treba zohľadniť som za reformu. Domnívam sa však, že sa musí realizovať postupne. V opačnom prípade sa ocitneme v situácii, E, pri ktorej táto správa sa podrobí e, značnej kritike verejnosti. Som za reformu, ale za, som za to, aby sa realizovala postupne. Ak sa rozhodneme pre reformu a ak príjmeme takéto rozhodnutie, e, dva, dva sudcov pre členský štát. Treba zdôrazniť aj rodovú rovnosť. Ďakujem pekne, tým ukončujeme diskusiu Catch the Ďakujeme pánovi komisárovi Avramopulosovi za to, že sledoval celú diskusiu. A bolo by dobré, keby, ako už sme hovorili opakovane, aby e, sme zobrali do úvahy, že to je návrh Európskeho súdneho dvora, e, takže on len tu bol vlastne ako pasívny poslucháč, takže slovo pani spravodajkynia rozhodol sa pán komisár nevystúpiť. Ďakujem pekne. Myslím, že v diskusii odznelo už všetko. Je to druhýkrát za 6 mesiacov, čo o tom hovoríme. Pozície každého jedného zostali nezmenené. Takže mi dovolte aby som to uzavrela s tým, že poviem, že si veľmi vážim spravodlivosť všetky súdy, ale hlavne súdny dvor EÚ. A ja teda pevne verím, že sa zorganizuje tým najlepším spôsobom, že to urobí sám v službe spravodlivosti Európskej únie. A ešte raz pripomínam členským štátom, že je potrebné dávať pri nominácii pozor na rodovú paritu. To je všetko z mojej strany. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyni Drbo. A